pozrieme situáciu na Blízkom východe, ale aj v Európe alebo inde. Medzinárodný právo to určite jasne, hranice sa nedajú meniť vojenskou silou. A toto je princíp, na ktorom bude trvať a naďalej Európska únia. No a jednotným spôsobom. No a táto jednota a jasnosť myslím, že zaručila, že budeme relevantní pri žiavaní princípov vo veľmi náročných okolnostiach. Ja momentálne vidím, keď si spomenie na Blízky východ, nie je žiadny pro- proces, nie že by proces bol prerušený, ale momentálne tam nie je žiadny mierový proces. Ja, keď sa nad tým zamyslím, tak moja predstava je taká, že neviem, či to je anglické, anglické, či to povie po anglicky, ale že majú tak nohu vo dverách. E, neznamená to, že dvere sú otvorené, neznamená to, že možno začať mierový proces. Úprimne, začať mierový proces, ktorý by mal byť konzistentný, na to by sme potrebovali e, regionálny konsenzus o parametroch, o potrebe riešenia dvoch štátov. No a rovnako by sme potrebovali politickú vôľu na dvoch stranách, ale tiež vo Washingtone. Na európskej strane je to jasné. My sa dnes musíme vyhnúť spoločne s našimi partnermi v regióne, začínajúc arabskými krajinami, a myslím teraz sa Egypt, ktorý zohráva veľmi dôležitú úlohu, tak v Liga arabských štátoch, štátov, ale aj v Gaze, a tiež Jordánsko, ktoré má dôležitý vplyv na posvetné miesta, musíme zaj zistiť, aby sme sa dostali do bodu, tak ako povedala Elena, riešenie dvoch štátov sa stane nevyhnutné. Tomu musíme predísť a musíme sa vyhnúť bodu, aby riešenie dvoch štátov nebolo možné dosiahnuť, aká sa objaví politická vôľa. Viem, že to je minimálny prístup, ale musíme byť pragmatický a realistický v otázkach zahraničnej politiky. Ja si veľmi dobre pamätám, ja som začala svoj mandát, moja prvá návštevala Izraeli a Palestíne už takmer pred 5-4,5 rokmi som hovorila, že tento konflikt je možné vyriešiť. A stále som o tom presvedčená, pretože medzinárodné parametre sú jasné, ale bez politickej vôle zúčastnených strán a politického konsenzu, ktorý momentálne nemáme na týchto parametroch, tak nevidím, že tento proces môže priniesť výsledok, eh, riešenie dvoch štátov a my Európane veľmi dobre vieme, ak to nebude riešenie dvoch štátov, tak to nebude žiadne riešenie. A Izraelčania to tiež veľmi dobre vedia. Palestínčania to veľmi dobre vedia a región to veľmi dobre vie. Takže my vieme ako priatelia Izraela, ako priatelia Palestíny, ako priatelia regiónu, a určite mi tiež eh, o iniciatíve, ktorú tiež stále pokladám za dobrú, dobrý základ rokovaní. Európska únia je presvedčená a bude spojená, môže vystúpať jasne, že je to v záujme, bude za riešenie, ktoré je v záujme Izraelčanov, Palestíny, celého regiónu. Budeme sa snažiť stále dosiahnuť riešenie dvoch štátov. To je veľmi dôležité a musím to povedať aj pre všetkých tu v snemovni. Je to dôležité aj pre bezpečnosť Izraelčanov a Izraela ako takého. Myslím, že to je na teraz všetko. No a k týmto bodom ja sa teším na pokračovanie eh, našej rozpravy. V docnosti ďakujem pekne eh, vysoké predstaviteľke Federike Modergeriniovej. Eh, ukončujem rozpravu a prichádzame k ďalšiemu bodu a to je vyhlásenie podpredsedničky komisie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku na tému teda pani Mogherini, dnes vyhlásenie k situácii v Sudáne. Nech sa páči, máte slovo, pani podpredsednička komisie. Ďakujem pekne. Pán predseda, ľudia v Sudáne chcú zmenu. Už 4 mesiace demonstrujú dramatickému nárastu cien základných eh, tovarov, ale demonstrujú za eh, mier, eh, spravodlivosť, obla, obrázok mladej študentky, ktorá stojí na ote a hovorí, Davu je symbolom, ona sa už nazýva Sudanskou sochou slobody. No a my, Európania, chceme podporiť tieto snahy o slobodu. Európania chcú, aby občania Sudánu mali úspech, chceme, aby tie volania o slobodu boli boli vypočuté, aby sme zaistili skutočnú zmenu krajiny, ktorá už veľmi trpela minulý týždeň. Sudánska armáda prevzala moca a Al-Bashir bol uvrhnutý do domáceho e, väzenia. Ako viete, tak Medzinárodný e, trestný súd ho e, odsúdil a my sme viackrát žiadali, aby ten zatýkač bol vykonaný mal, ohlásili dvoročné prechodné obdobie pod vedením vojnovej alebo eh, armádnej rady. A toto veľmi rýchlo zametli tak eh, protestanti, a eh, protestujúci ako opozičné strany. A oni žiadajú oveľa rýchlejšie civil, civilnú transformáciu. My sme podporili túto žiadosť a naznačím, že vojenská rada neposkytne správne odpovede na žiadosti ľudí a nezaručí rýchly prechod. No a vojenská vláda sa snaží preukázať dobrú vôľu. Eh, bol zmenený eh, predseda tejto rady, eh, niektorí členovia rezignovali a boli prepustení politicky väzni. Toto je signál o toho, že možno je tu priestor na rokovania. Je pravda, že bez skutočnej transformácie kríza v Sudáne bude pravdepodobne pokračovať na to, aby sme prekonali tento eh, takýto scenár, tak potrebujeme eh, prechodnú vládu skutočnou rozhodovacou právomocou. To eh, znamená aj dôveryhodný politický proces a, a, a hľadanie a nájdenie odpovedí na žiadosti protestujúcich. Najskôr treba zabrániť ďalším násilnostiam. My vítame zrušenie zákazu vychádzania a žiadame všetky strany, aby nepoužívali násilie a provokácie. Tiež očakávame ďalšie opatrenia na budovanie dôvery, ako prepustenie všetkých ostávajúcich politických väzňov a tiež reforma bezpečnostného sektora. Bezpečnostné zložky musia vzaté na zodpovednosť za zneužitie moci v ostatných týždňoch a mesiacoch. Tým bude vytvorené prostredie na politické rokovania, tak aby všetky strany vrátane prechodnej armádnej rady a ostatných politických aktérov ostatní politické aktéry mohli spolupracovať. Dôležité je tiež, aby opozícia ostala v, tejto, v tomto kritickom momente zjednotená. Na záver by som rada ešte dodala a povedala, že v našom uznesení, v našej pozícii z minulého týždňa hovoríme o pozícii, ktorú Musafaki predseda Africkej, Africkej únie a Africká únia požiadala okamžité odozdanie moci civilnej vláde, čo by sa malo stať v nadchádzajúcich 15 dňoch. No a tento, táto prechodná samozpráva musí zaistiť inkluzívny konzultatívny proces na to, aby sa dohodli presné modality transformácie a prechodu k slobodným a transparentným voľbám No a tak ako naši africkí bratia a sestry chceme, aby tá transformácia bola pod civilným vedením. Takže úplne podporujeme žiadosti Africkej únie a stanovisko k tejto veci, ako mnohých ďalších. No a pokiaľ to tak nebude, pokiaľ ten prechod nebude pod vedením civilnej, civilným vedením, tak Európska únia neuzná legitimitu prechodnej armádnej rady, ale keď sa civilný, civilná transformácia uskutoční, tak Európska únia ju podporí tak politicky, ako aj ekonomicky. Ďakujeme pekne. Pani vysoký predstaviteľ v imieniu grupy Európejskej. Ďakujem pekne, pani Mogherini. Ďalej v mene EPP eh, e poslanec Celer. Pane Przewodniczący, Vida z Afriky. Ďakujem. Opäť máme pohyb v Afrike, Alžírsko, Sudán Ľudia mieru milovne e, protestujú a deje sa tu takmer neuveriteľné. Podarilo sa e, donútiť dvoch diktátorov k odstúpeniu, ale ľudia chcú ešte viac chcú slobodnú spoločnosť postavenú na demokratických princípoch. Každý vie, aké je ťažké toto dosiahnuť po e, desaťročiach násilia a porušeniach ľudských práv ten stav v Sudane je veľmi krehký. Nikto nevie, či tie vojenské štruktúry umožnia priechod k civilnej vláde. EU sa musí poučiť z minulosti. Potrebujeme jednotnú, koherentný e, spôsob e, postoja a e, spolupráca s Africkou úniou a spolupráca vysokej predstaviteľke musí podporovať občianské sily, aby sa zo Sudánu nestala druhá Líbia Najprv treba prepustiť politických väzňov a nad rámec toho samozrejme i potláčané e, menšiny e, by mali mať možnosti e, uznania autonómie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej za socialistov pán poslanec Guerrero Salom. Ďakujem pekne. Pani Mogherini. Čakáme na zmeny ktoré si Sudanci naozaj výrazne vyžiadali na čele so ženami v krajine a niektorými sektormi spoločnosti, ktoré predstavujú schopnosť tejto krajiny dosahovať pokrok. Ale táto situácia, ktorá trvá 30 rokov, keď tam vládla autoritárska vláda, e, zároveň ide e, aj v kontexte veľkej humanitárnej krízy. Približne 7 miliónov ľudí sú vystavení možnému veľmi závažnému hladu e, v krajine. Máme tam e, veľké počty e, ľudí, ktorí sú interne delokalizovaní, respektíve sú tam aj mnohí utečenci v iných krajinách. Máme tu krajiny ako, ako Eritrea, Etiópia, Somálsko, Južný Sudán, Djibouti predstavujú humanitárnu krízu, ktorá je momentálne dnes najväčšia na svete. Najintenzívnejšie máme tam približne 20 miliónov ľudí, ktorí naozaj majú veľmi núdzové e, potreby, by som povedal. A musíme na túto situáciu zareagovať prostredníctvom humanitárnej pomoci, ale najmä tým, že budeme podporovať vytvorenie stabilného režimu a dosiahnutie mieru. A preto e, my ako skupina podporujeme e, pozíciu, ktorú spomínala pani komisárka, v mene komisie, teda že podporujeme e, civilnú tranzíciu, e, že vojenskú vládu nebudeme uznávať, že naďalej budeme tlačiť Bašira e, k tomu, aby sa dostal aj na Medzinárodný súdny tribunál a aby e, sa prestala tá represia e, voči e, lekárom alebo iným profesionálom v tejto oblasti, ktorí sa snažia bojovať proti humanitárnej e, kríze. E, ďakujem pekne, pán poslanec. E, ďalej za skupinu ALDE vystupí pani Šáke. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Požívanie teda tak, mladí ľudia v Sudáne, e, to je vlastne obyvateľstvo Sudánu, tam máme priemerný vek 19 e, rokov v celej krajine, čiže, takže e, ten príklad Ala Sala, ale aj iných ďalších mladých lídrov, títo ľudia dosiahli to, čo nedosiahla medzinárodná komunita, medzinárodné spoločenstvo. To znamená, že skoncovali s Bašírom, na ktorého tu máme zatýkač Medzinárodného súdneho tribunálu, pokiaľ ide o zločiny proti ľudskosti, proti obyvateľom Sudánu to, čo sa stalo v Sudane, by nám malo pripomenúť poprvé to, že represia nikdy nevydrží navždy a že vždy e, ľudia požadujú skoncovať s korupciou a chcú žiť slobodne, chcú spravodlivosť. A riešenie e, alebo vybavovanie sa e, s diktátormi napríklad kvôli nejakým našim migračným e, prioritám, to nie je dobré riešenie z hľadiska napríklad našho vzťahu voči, e, voči mladým ľuďom e, v Afrike. Takéto tranzície samozrejme sú, a to tretia vec, chcem povedať, e, veľmi dôležité, plné nádej, ale je ťažké. Máme tam občianskú spoločnosť, máme tam mladých ľudí, ktorí boli e, systematicky potlačení, takisto aj e, zdroje boli dlhodobo e, presúvané z vzdelávania skôr k bezpečnostným zložkám a tak ďalej. Takže aby sa nám nezopakovalo to, čo sme videli v Líbii, mali by sme investovať do demokracie, do mieru, tak aby ani milície, ani armáda e, teraz neprevzali e, tú situáciu v tom váku, kde e, naberajú zúfalých ľudí. Ako bolo napísané v New York Times, hlavu hlava bola odrezaná, ale to telo stále žije. Ja tu vystupujem, pani Mogherini, posledný krát v tomto Eh, funkčnom období. A teda chcem sa vám poďakovať za vašu prácu. Myslím, že potrebujeme silnú a jednotnú Európu vo svete ešte viac než eh, v minulosti a ďakujem za vašu eh, dôležitú prácu. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej za skupinu GUNGL vystupí pani poslankyňa Veržia. Nech sa páči. J'ai beaucoup hésité avant de savoir ce que je pouvais, ce que je devais dire. Najprv som nevedela, čo mám presne povedať my sme chceli podporiť obyvateľov Sudánu, chceme vyjadriť našu e, solidaritu najmä voči všetkým tým e, ženám v Sudáne, ktoré mierumilovne, e, mierumilovne demonstrovali dlhodobo, napriek tomu, že tam bolo veľa zatýkaní, až zabitých demonstrantov a tak ďalej. A pani Mogherini, viete, že ja keď budem kritizovať vzťahy medzi EÚ a medzi Bašírom, ale už sa nevrácame do minulosti. My e, chceme teraz požadovať od e, novej vlády e, všetko preto, aby sa všetko preto, aby sa išlo smerom k nejakému tranzičnému režimu. Nie, nie ten súčasný vojenský režim, ktorý je tam pri moci, to e, nemôžeme akceptovať, to iba nejakí e, Saudi či Rusi akceptujú, my to nemôžeme nikdy spraviť. E, sú to ľudia, ktorí sú neakceptovateľní pre nás ako partnery. Práve naopak, títo by mali byť odsúdení alebo súdení, podobne ako bývalý prezident eh, Bashir, pokiaľ ide o zločiny proti eh, ľudskosti. Preto môžeme niečo spraviť, môžeme pomôcť ľuďom v Sudane, ktorí naozaj chcú, aby sa režim eh, zmenil, aby sa naozaj, naozaj reálne zmenil, aby bola dosiahnutá aj väčšia stabilita v regióne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Ďalej pani poslankyňa Gilu. Ďakujem pekne. Už sme počuli, že v Sudáne sa stali za posledné týždne veľké zmeny. Bašír vo funkcii skončil, máme tam dočasného vojenského lídera Nemáme tam ale naďalej nové, alebo teda slobodné médiá. Ľudia si nevedia častokrát dovoliť ani potraviny a máme tu aj druhú najväčšiu infláciu na celom e, svete. Ale ľudia, a najmä ženy v Sudane, sú odolné, sú odolní a ľudia naozaj túžia po zmene, po slobode, majú isté výhrady voči tomu vojenskému režimu a majú v tom určite pravdu a chcú naozaj e, civilnú vládu, ktorá vyjde zo slobodných a transparentných a slobodných volieb. Európska únia aj Európsky parlament by mali vyjadriť solidaritu voči týmto mieromilovným demonstráciám a mali by sme mať isté výhrady voči e, tomu, tej dočasnej e, vojenskej rade, ktorá tam má vládnuť dva roky, že tam e, potom sú aj nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o internet, pokiaľ ide o médiá, proti tomu treba protestovať. A vy to, čo ste povedali, pani Mogherini, že iba dôveryhodný a inkluzívny politický proces môže reagovať na oprávnené požiadavky obyvateľov Sudánu a viesť k tým reformám, ktoré táto krajina potrebuje. Ale chcem sa e, spýtať, aké mechanizmy, aké aliancie vy navrhujete, tak aby sme podporili demokraciu z hľadiska krátkodobého. Vaša služba prehodnotí aj finančné toky smerom do Sudánu? USA to spravili, keď e, zistili, že francúzska banka BNP Paribas e, nedodržuje americké sankcie voči e, Sudanu a dostali za to trest alebo postih v hodnote niekoľkých miliónov dolárov. My naďalej tento, tieto zákazy, ktoré máme nastavené, proste platia, dodržiavajú sa, vymáhajú sa. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani poslanky, ja teraz prechádzame do fázy Catch the Eye. Marias Notis, eh, a teraz príde Notis Marias, nech sa páči. Ďakujem pekne. My sme opakovane už eh, sa venovali téme Sudánu a v poslednom čase opakovane kolegovia odsudzovali politiku Al-Bashira a požadovali sa kroky zo strany EÚ, aby eh, situácia zlepšila, aby sa prestalo bojovať proti ľudským právam, nedodržiavať teda ľudské práva, aby bola sloboda v Sudáne zabezpečená. Ako to tak častokrát e, aj e, býva, nakoniec sa to ukázalo na demonstráciách, ľuďom sa podarilo zvrhnúť al Šíra, ale e, síly tohto režimu a niektorí ďalší naďalej sú ešte pri moci a vlastne momentálne vládne v krajine armáda, čo tiež nie je akceptovateľné takáto vláda, nemôžeme, nemôžeme nasmerovať e, krajinu smerom e, e, k slobodným voľbom, tak ako by mala, proste nemôže tak týmto spôsobom pokračovať. Mali by sme vždy tlačiť na to, aby v krajine sa uskutočnili demokratické voľby, aby sa našli konkrétne riešenia pre závažné politické a ešte závažnejšie ekonomické, respektíve sociálne Eh, problémy, ktoré sú v krajine aj v celom eh, regióne, pretože to navzájom všetko eh, prepojené. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Castaldo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Už 30 rokov Sudan chce alebo teda po 30 rokoch chce e, Sudan zmeniť svoju situáciu, to čo bolo nemožné, zrazu sa ukazuje byť možným. Al-Bashir, ktorý bol zodpovedný za genocidu v Darfúre, bol odstránený, ale moc majú naďalej generáli to znamená, že mobilizácia sa ešte v krajine nekončí. Boli tu demonstrácie proti vytvoreniu aj dočasnej vojenskej e, vlády, pretože sa príliš e, boja e, toho, že tu bude fungovať nejaký despotický režim podobného typu, ako bol ten Albašírov. A to znamená, že treba podporiť opozičné sily a požiadavky. My musíme Poprvé je to, aby ľudia, ktorí zasahovali proti demonstrátom nezákonným spôsobom, aby boli potrestaní a ten tzv. deep state e, e, v Sudáne, aby sa e, rozobral. My chceme taký inkluzívny proces, tak aby ľudia v Sudáne mohli naozaj vytvoriť takú krajinu, akú si predstavujú, ale aby sa to mohlo stať, najprv moc musí byť odovzdaná zo strany generálov smerom k ľuďom, Musíme to sociálne, politicky, ekonomicky podporiť celý tento proces a hlavne, hlavne nesmieme umožniť uznanie vojenskej e, vlády. To by bolo nespravodlivé. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Rubich. Äh. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V Sudáne je dôležité v prvom rade, aby sme sa, starali o trvalo udržateľný e, rozvoj. Cieľom 2 je samozrejme trvalo udržateľné e, potraviny, čisté, e, čistá voda, e, mnohé choroby, ktoré, ktoré by sme mohli dobrými stratégiami potlačiť a samozrejme tiež 7. cieľ obnoviteľné energie. A keď to e, spojíme na vidieckých, vo vidieckých oblastiach, možno dosiahnuť mnohé a mohla by to byť budúcnosť, ktorá dá Sudánu stabilitu takisto Európe. Ďakujem. Ďakujem bardzo pánu Rubikovi. Ďakujem pekne, pán Rubich. Ďalej vystupí pani, pani e, Mogherini, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí jasne podporili pozíciu e, ktorú máme my, aj prácu, ktorú vykonávame. Zareagujem na jednu konkrétnu otázku, ktorá tu zaznela, pokiaľ ide o to, akú stratégiu, aké aliancie sa snažíme podporovať. My na tejto tranzícii už teraz e, sa snažíme pracovať smerom k civilnej vláde a slobodným voľbám, demokratickým voľbám, ako som už povedala aj na úvod. Tak ako vždy keď e, naše pozície sú rovnaké, čo sa nám stáva častokrát. Našim prvým partnerom je Africká únia. Chcem e, spomenúť e, to jasné stanovisko strany Africkej únie. To je veľmi dôležité, nakoniec je to, čo hovorili ďalší kolegovia, teda, že táto zmena v Sudane je súčasťou väčších zmien. Sú tam isté nádeje, isté aj výzvy v tomto regióne, ktoré sú spojené s týmito zmenami v regióne Afrického rohu. Sú tam aj isté možné zmeny v iných krajinách, čiže sú tu isté príležitosti, pokiaľ ide napríklad o rokovania Etiópia, Eritrea, ale samozrejme sú tam aj veľké výzvy z hľadiska humanitárneho, z hľadiska bezpečnostného, ktoré naďalej v regióne pretrvávajú. My s podporou Európskeho parlamentu chceme aj ako komisia, aj ako rada podporovať túto demokratickú tranzíciu tak, aby výsledkom bola civilná vláda, demokraticky zvolená a tak, aby sme spoločne s partnermi, e, ostatnými krajinami Africkej únie spolupracovali tak, aby mladí ľudia, ženy v Sudáne e, mohli realizovať svoje očakávania v rámci tejto tranzície. Ale samozrejme, tak ako aj ostatné tranzície, aj táto je komplikovaná, E, prináša isté príležitosti, ale aj isté výzvy, isté možné problémy. Chcem sa poďakovať kolegom, e, ktorí vystúpili teraz e, na záver ako posledný krát v rámci tohto funkčného obdobia, že sa mi poďakovali, to je veľmi milé od vás a ja môžem povedať iba to isté. Aj pre mňa bolo veľmi príjemné pracovať s Európskym parlamentom a tí kolegovia, ktorí sa najviac zaujímajú témy zahraničnej politiky, bezpečnostnej politiky, e, bola to veľmi dobrá spolupráca. Budem tu ešte do štvrtka, keď sa bude hlasovať, takže asi sa ešte rozlúčime neskôr ale už teraz sa vám chcem e, poďakovať za tú dobrú spoluprácu. Ďakujem. Ďakujeme pekne pani vysokej predstaviteľke. Tiež chcem poďakovať e, poďakovanie za našu spoluprácu. E, končíme tento bod a prechádzame k ďalšiemu bodu, kde ide o vyjadrenie rady a komisie, kde ide vyhlásenie teda Rady a komisie, pokiaľ ide o ochranu integrity volieb do EP vzhľadom na medzinárodné e, hrozby kybernetickú bezpečnosť. Radu zastupuje pani Čot, vít, vítajte, teší ma, že je tu i pán Julian King za komisiu. Veľmi ma teší, že môžem viesť túto časť našej rozprave. Je mi to totiž veľmi blízke za túto problematiku som zodpovedný. Dávam slovo pani ministerke. Vážený pán predseda, vážení poslanci, budúci mesiac sa odohrajú európske voľby vo veľmi rozdielnom politickom kontexte, než bol ten predošlý. Veľké dezinformačné kampane, útoky na volebné infraštruktúry neustále sa snažia diskreditovať a podkopať volebný proces a naše demokracie a polarizujú tiež naše spoločnosti. Keďže sa dejú vo všetkých členských krajinách v rovnakom období počas 4 dní, sú veľmi citlivé z pohľadu rizík spojených s kybernetickými útokmi a dezinformáciami. Ak by niektoré útoky boli úspešné v niektorej členskej krajine, malo by to dominový efekt a dopadli by na demokratické procesy v ďalších 27 krajinách. Z, ako, tým pádom európske inštitúcie ako celok by boli diskreditované. Je to dôležité obdobie pre naše národné orgány, keďže viac než 50 prezidentských národných a regionálnych e, volieb sa v členských krajinách budú e, konať v roku 2020, do roku 2020 Počas progra- e, vytvárania programu našeho 6-mesačného predsedníctva sme definovali ako prioritu e, potrebu zjednodušenia e, ochrany týchto našich volieb zvýšenie kapacít EÚ na reakciu na kybernetické útoky. To je kľúčový prvok, pokiaľ ide o zabezpečenie volebného procesu. Veľký význam pripisujeme tejto téme, ktorá sa vracia na program Európskych rád v posledných mesiacoch. Inštitúcie EÚ a členské krajiny majú dôležitú a doplnkovú úlohu, ktorú zohrávajú každý v zmysle svojich kompetencií, pokiaľ ide o demokratický proces. Vyžaduje si to spoločné úsilie EÚ a členských krajín, taktiež však zo strany občianskej spoločnosti a priemyslu. E, naša reakcia je komplexná vzhľadom tiež na externé dimenzie hrozieb. Vo februári 2019 Rada prijala závery k zabezpečeniu voľných a slobodných volieb do Európskeho parlamentu. Je tu balíček, ktorý obsahuje legislatívny návrh pozmenujúci nariadenie o európskych nadáciách, medzičasom prijatý spolu zákonodarcami. Tiež sa víta spoločný akčný plán proti dezinformáciám. Vážení poslanci, túto príležitosť využívam na poďakovanie za dobrú spoluprácu, ktorá nám umožnila rýchle prijatie nových e, pravidel, aby sme zabranili zneužívaniu e, osobných údajov v rámci európskych volie. Závery rady vytvorili komplexný prístup s cieľom chrániť európske voľby od zasahovania zo strany kybernetických útokov či dezinformačných kampaní v EÚ e i mimo nej. Našim motom je komplexný prístup. Nechceme zanechať e, právne medzery. Všetci aktéry, všetky kroky by sa mali použiť, ak chceme dosiahnuť tieto kroky. Identifikovali sme potrebné postupy posledných mesiacoch. Pravidelné stretnutia Európskej siete pre spoluprácu, kde členské krajiny si vymieňajú skúsenosti a, a spoločne identifikujú hrozby. Vytvára sa systém rýchleho varovania, včasného varovania, e, aby sa rýchlo mohli e, zdieľať informácie, strategické oznámenia o európskych hodnotách a politikách posilnenie európskeho ekosystému médií, posilnením sieti nezávislých preverovačov faktov, digitálne e, na gramotnosť a e, osvetové aktivity s cieľom zvýšenia integrity tohto postupu zapojením občianskej spoločnosti, posudzovanie kybernetických hrozieb vo volebnom kontexte a opatrenia na zachovanie integrity volebného systému v tomto ohľade po odporúčania, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť a technológie v tomto ohľade, kde sú potrebné cvičenia e, e, v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu. To sa uskutočnilo i pred dvoma týždňami na pôde Európskeho parlamentu. Ďalšie zdroje na zodpovedné a e, zodpovedné konanie v akt- online aktivít. V rovnakom duchu Európska rada z marca vyzvala plnú implementáciu dobrých skúseností a v neposlednej miere v týchto krokoch spolupráca s relevantnými medzinárodnými aktérmi. Prispieť e, k úsiliu boja proti dezinformáciám, to je cieľom predsedníctva a tu máme špeciálne cvičenie s cieľom identifikovať kroky na národnej úrovni, ktoré demonstrujú výrazné úsilie členských krajín v boji proti dezinformáciám. Odpovede poskytnuté delegáciami budú tvoriť základ pre syntetickú správu, ktorá sa stane súčasťou diskusí o možných cestách pred cieľom e, e, obdobia po roku 2019 pre Európsku radu v júni. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme pani ministerke. A teraz dávam slovo pánu komisárovi Julianovi eh, Kingovi. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predsedajúci, eh, vážení poslanci, iste toto je veľmi aktuálna rozprava. Eh, blížia sa európske voľby a je to vlastne záverečná cieľová čiara pri príjmaní opatrení toho, aby tieto voľby boli bezpečné. E, čo sa vlastne udeje? Počuli sme niektoré kroky, ktoré sa udejú. Za posledných 6 mesiacov, ak to vám zhrnúť, sme spojili členské krajiny a ich komisárov pre voľby, odborníkov na kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov s cieľom posilniť sieť spolupráce, aby sme sa podelili o najlepšie skúsenosti aby sme lepšie zabezpečili chod našich volieb. Vytvorili sme systém včasného varovania medzi európskymi inštitúciami a členskými krajinami, aby sme vedeli riešiť hm, dezinformačné kampane koordinovaným spôsobom. Tiež sme spolupracovali s týmto parlamentom, s poslancami, stranami, aby sme zvýšili povedomie o transparentnosti konkrétnych typov reklamy online a takisto odolnosť volebných systémov. Snažili sme sa organizovať e, e, workshopy i s vami, pán predsedajúci, v parlamente na túto tému. Tento mesiac sme vykonali e, špeciálne cvičenie ku kybernetickej bezpečnosti s jednotlivými agentúrami, agentúrou pre kybernetickú bezpečnosť, aby sme si preverili, aký bezpečný sme. Váš podpredseda Výland otvoril toto podujatie boli sme svedkami eh, veľkých internetových platformiem, ktoré sa eh, pridali k našemu kódexu dobrých skúseností. To sa posilnilo i zverejnením našeho akčného plánu k boju proti dezinformáciám. V rámci tohto kódexu akčného plánu eh, platformy zaviedli, zaviedli mesačné výkazníctvo, najmä pokiaľ ide o politické dezinformácie. Uznávame, že dos, e, dos, došlo k pokroku. Tieto správy však e, neustále ukazujú, že minimálne v niektorých oblastiach e, úsilie pokrivkáva. Určitý pokrok sa dosiahol v oblasti sa zvyšuje transparentnosť, ale platformy musia zlepšiť nezávislú kontrolu, lepší prístup výskumníkov a overovačov faktov Nechceme, aby tie platformy si e, vlastne robili svoje vlastné domáce úlohy. Potrebujeme viac a rýchlejších e, korekcií e, cez pilotný program špeciálnej iniciatívy o korekcie záznamov. Máme i najnovšiu správu z platformiem pre mesiac marec a zverejníme naše posúdenia tejto správy v budúcich dňoch. Toto predstavuje vlastne záverečný krok v oblastiach, kde môžeme realisticky mať e, dopad na boj proti dezinformáciám pred voľbami. Na prvý pohľad tieto správy hovoria o pokroku, transparentnosť, e, o politickej reklamy napríklad a tiež reklamy všeobecne, ale zostávajú tu veci nedoriešené. Členské krajiny eh, a ich bezpečnosť počítačová a jej reakčné týmy sa spoja v ďalšom cvičení na začiatku mája. To bude posledná príležitosť na testovanie našich kyberneticko-bezpečnostných opatrení pred voľbami. Jedna z tém, ktorú by som rád spomenul, jedna z vecí ešte otvorených, pre, pokiaľ ide o platformy, najmä Facebook, je rozhodnutie Facebooku neumožniť cezhraničné politické reklamy a kampane. Toto viedlo k eh, obavám v tomto parlamente ako povedal predseda Juncker v svojej výmene e, komunikácie s prezidentom Tajani, toto rozhodnutie e, Facebooku neznamená, že by v kódexe správania e, zakazovalo byť autorom kampanie a reklamy len v danej členskej krajine. Facebook musí rešpektovať právo a musia, majú tiež právo sa rozhodnúť, ako tak učinia. V tomto prípade to roz, e, rozhodnutie, tá ich interpretácia rešpektovaniu národných volebných pravidiel viedlo k obavám o schopnosti inštitúcií EÚ, orgánov EÚ a strán EÚ komunikovať e, účinne pred európskymi voľbami. To sme konfer- e, diskutovali na konferencii predsedov pred týždňom a musím povedať, že generálny tajomník tohto parlamentu, rady a komisie všetci traja napísali eh, Facebooku, aby znova, znova ilustrovali naše jasné obavy a žiadali Facebook, aby znovu prehodnotil eh, prístup v tejto oblasti ako veľmi naliehavú vec. Budeme mať možnosť naozaj riešiť tieto obavy priamo s Facebookom pri blížiacom sa stretnutí, ktoré s nimi budeme mať. Vážený pán predseda, otázka bezpečnosti volieb samozrejme nezmizne zo stola po 26. máji. Voľby naďalej budú pokračovať všade, eh, alebo vždy niekde v Európe, každý týždeň. Budeme musieť zvýšiť naše úsilie s cieľom chrániť voľby a naše politické existencie v tomto, v tomto e, politickom období. Tu sa bude diskutovať na pôde <clears throat> rady v júni, kde budeme posudzovať, ako prebehli voľby, e, aké sú naše poučenia na základe správy pripravenej predsedníctvom, komisiou a vysokým predstaviteľom. A tým sa budeme sa pozrieť dopredu na základe poučení e, a pozrieť sa do budúcnosti, a pokiaľ ide o tým obdobím do konca mája, mali by sme diskutovať o tom, ako možno reagovať, ako sa možno poučiť, ako prijať potrebné kroky do budúcnosti. Tiež budeme revidovať kódex správania e, a pozrieť sa na to, či potrebujeme učiniť viac, aby sme posilnili transparentnosť, naše aktivity e, online platformiem v tomto politickom období. Teším sa na našu dnešnú rozpravu. Nie je to výzva na zopár budúcich týždňov. Táto výzva nás neopustí. Musíme stále tlačiť na okamžité konanie, ale musíme sa tiež pozrieť i v ďalej vopred do budúcnosti, aby sme zabezpečili eh, veľký, veľký charakter našich demokratických postupov. Ďakujem bardzo, pane komisár. Ďakujem pekne pánu komisárovi a v mene skupiny Európskej ľudovej strany dostane slovo pani poslankyňa Danuta Maria Hübner. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať a, eh, tak rade aj komisii za jasné vyjadrenia. Aj záväzky pre náš voľby sú dôležitým elementom demokracie. Už eh, skompromitované voľby môžu viesť strate dôvery voči volebným systémom, demokratickým procesom a líderstvu Európania si čoraz viac uvedomujú a znepokojí ich všetky aspekty bezpečnosti. Nedávny Eurobarometer ukázal, že 61 eh, čo má obavy z možných manipulácií európskych volieb eh, počítačovými operáciami eh, na boj proti kybernetickým hrozbám a na zaručenie bezpečnosti potrebujeme celospoločenský prístup tak ako aj medzinárodnú spoluprácu. V tomto kontexte zmena európskej regulácie v štatúte a financovanie európskych politických strán a nadácií e, s cieľom chrániť volebný proces od dezinformačných kampaní online na základe zneužitia osobných údajov voličov a zavádzanie sankcií e, e, tých, ktorí zámerne porušujú pravidla, aby ovplyvnili alebo snažili sa ovplyvniť výsledok európskych volieb, tak ako aj aktivity komisie na vybudovanie silnej kybernetickej bezpečnosti v Európe, a podpora šírenia osvety na úrovni členských štátov. Toto všetko môže pomôcť občanom, aby svoje politické rozhodnutie spravili v férových, slobodných, transparentných voľbách. Ďakujem pekne. A teraz menej socialista a demokratov dostal slovo pán Claude Moraes. Nech sa páči, ďakujem pekne, predseda. A ja vítam opatrenie, ktoré prijal komisár tejto veci Ona na tom tvrdo pracovala. Toto je veľmi náročná otázka zasahovania do volieb. Je preukázané, stávalo sa, stane sa to aj v budúcnosti. Je tu sa naliehavosť v týchto otázkach komisia komisia vypočula žiadosti parlamentu prijala kódex správania, etický kódex, no a si ja venujem, že Facebook stále má 116 miliónov eh, falošných účtov na svojich platformách a my nedokážeme kontrolovať eh, to šírenie, pokiaľ skutočne nebudeme používať nástroje, ktoré máme. Takže je tu eh, naliehavosť, alebo situácia je naliehavá. Netýka sa to len Facebooku, ale aj Google, aj Twitteru a vieme, že komisia bude ďalej sledovať túto prácu a my musíme a jedna spoločne, aby sme zaistili, že to tak bude diať. Ale toto je tiež o aktivitách online aj offline, nie je to len o kybernetickej bezpečnosti. Online žiadame plnú algoritmickú zodpovednosť a transparentnosť to je dôležité, aby sa občania dokázali chrániť voči nejakým snahom manipulácie volebných procesov a chrániť ich pred zásahmi zahraničia. Musíme umožniť, alebo teda zbrániť zneužívanie platform offline, potrebujeme elektronické zároky ako pravidla pre uh, transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie s kandidátmi, uh, eh, zákazujem profilingu pre rovné účely a eh, užívanie botov a zrýchlenie procesu odstraňovania falošných účtov. Kolegyne, kolegovia, offline a online aspekty sú dôležité, ale rovnako potrebujeme zaistiť, pochopíme, že GDPR nie je jediným e, modelom ochrany. Potrebujeme uvoľniť e, patovú situáciu v rámci ochrany súkromia a nariadenia ochrany súkromia. Takže musíme sa zamyslieť nad tým, čo urobíme s Facebookom a škandálom Cambridge Analytica s pomocou všetkých nástrojov, ktoré máme k dispozícii v EU, e, Vo svete sú traja regulátory Čína, USA a Európska únia. Ja som v Európskej únii, chcem, aby Európska únia konala proti zahraničným aktérom, ktorí zase do našich volieb. Čo je dôležitejšie predtým, ako vstupujeme alebo pripravujeme sa na európske voľby. Ďakujem pekne. Vážený Lord Moraes, je tu otázka pána Eteriča, vstupujem od tej karty, ste ochotní na ňu zodpovedať. Dobre, súhlasím Mhm, nech sa páči, môžete položiť otázku. Ďakujem pekne, Klóta. Je to nič nepriateľské. Ja vás poznám, kedy sme tu. Ste rozumný človek. Nevidíte, že napriek všetky veci, ktoré ste, ktoré ste spomenuli, väčšinu, s väčšinou súhlasím, ale nevidíte, že je tu hrozba, keď sa tieto nástroje budú uplatňovať e, z úrovne vlády, že samotná sloboda prejavu by mohla byť obmedzená hlavne online. My sa nezhodneme eh, v mnohých veciach, ale ja vždy budem bojovať za právo povedať to, o čom ste presvedčení, v čo veríte. A myslím, že to sa týka každého, to, čo som povedal eh, na začiatku, vie, že komisár so mnou bude súhlasiť. Eh, mm, Nehovoríme len o slobode prejavu, to je najdôležitejšia vec, ktorú chránime. My hovoríme o zasahovaní našich slobodných volieb zo zahraničia. Toto je preukázaná vec z volieb 2016, preukázaná vec z referenda o Brexite. To znamená, že máme o tom dôkazy. No a keď sa stane naša demokratická štruktúra je porušená a sloboda prejavu a všetky veci, ktoré si vážime, potom sú tiež nevážené. Takže toto je moja odpoveď. Ja si vážim slobodu prejavu tak ako vy, ale keď budú zasahovať dovolí v zahraničí nebudeme mať nič z toho. Ďakujem pekne a v mene EKR dostala slovo pani poslankyňa Anna Elžbieta Fotiga, nech sa páči. Ďakujem pekne. Informačné technológie a práci pod vplyvom e, Ruska, Rusko používa už relatívne dlho vrátanie zasahovania do volieb. No a na čo? Na to, aby oslabilo dôveru voči demokracii na to, aby prehlbilo existujúce rozdelenia, aby konfrontovalo a spochybňovalo e, pravdu, aby presadzovalo e, správy priateľské, pozitívne voči Rusku. No dnes tretie či, bolo ukončené tretie čítanie v štátnej dume zákona, ktorý izoluje ruský internet od zvyšku sveta na čo? Musíme sa čo najrýchlejšie eh, naučiť eh, na bezpečnosť našu, ako aj bezpečnosť občanov Ruska. Ďakujem pekne. v mene skupiny ALDE dostáva slovo pán poslanec Pavel Telička. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, ako aj pán komisár. Ja nebudem opakovať to, čo ste povedali, pretože si myslím, že Mnohé z toho, čo tu zaznelo, je skutočnosťou. Niečo s tým sa dá len súhlasiť. Je správne povedať, že my sme dosiahli pokrok. Je správne povedať, tak ako povedal e, komisár, že ešte stále treba vyvieť množstvo stvách, ale aby sme sa neopakovali, ja by som ešte rád dodal, že zatiaľ čo samozrejme to všetko, čo bolo povedané s ohľadou na platformy je relevantné a ešte stále treba pokryť ďalšie veci. Je tu množstvo ďalších aspektov a ja a to porovnám s tými nedávnymi rokovaniami o zákone o kybernetickej bezpečnosti, pretože e, voľby a ich sloboda sú kľúčom, ale tiež životy a zdravie našich občanov tiež. No pani ministerka, čo ste povedali pred pár minútami, je to veľmi relevantné, ale ja e, mnohých členských, vo viacerých členských štátoch nevidím podporu určitú veci. Ja nevidím uznanie na viacerých členských štátoch na viacerých úrovniach, že čelíme hrozbám, o ktorých hovorili niektorí kolegovia, či je to otázka európskych volieb, akýchkoľvek iných volieb, životov, bezpečnosti. My vidíme trojské konia v Európskej únie, únie a taká je realita. Takže zatiaľ, že sa nám podarilo dosiahnuť pokrok tak v legislatíve, ako aj v tých otázkach, ktoré ste spomenuli, s ohľadom na našu bezpečnosť, ale tiež eh, s ohľadom na európske voľby. My skutočne podporujeme a komisia pozná môj eh, názor, pretože my sme pred pár týždňami o tom hovorili, my potrebujeme eh, skutočnú zmenu myslenia. Toto je, takáto je skutočnosť. My vedeme vojnu, alebo proti nám je vedená vojna, nie pomocou zbraní, ale niečím, rovnako nebezpečným a zatiaľ, čo to neuznáme a keď nebudeme konzistentní našimi snahami, tak budeme zraniteľní a utrpíme škody. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a v mene skupiny GUE NGL dostáva slovo pani poslankyňa Marisa Matias. Nech sa páči. A ďakujem pekne, pán predseda. A toto je veľmi komplexný problém, pre ktorým stojíme. A fake news, zasahovanie do volieb, kybernetická bezpečnosť. Toto tu ide ale nie len o to. Ehm, dôležité sú tu ešte aspekty, ktoré ešte neboli uvedené. na ochrana žurnalizmu, právo na informácie, za to všetko musíme bojovať, pretože inak sa môže stať, že veci na sieťach nabrú obrovské rozmery. No a Samozrejme, treba bojovať proti interným manipuláciám, ako už zaznelo aj v prípade Facebooku, by som rada povedala, keď budeme ďalej pladovať pánu Zuckerbergovi za jeho pravidlá v prípade ochrany súkromia, z toho, aby sme videli, čo to presne znamená, čo to môže znamenať aj v, spolu s WhatsAppom, tak to bude ešte komplikovanejšie a ťažšie pre tých, ktorí sú za týmito eh, kampaniami. Pre nich to bude zase jednoduché, potrebujeme riešenia, ale aj opatrenia. A musíme chrániť žurnalizmus, to všetko je demokracie. Ďakujem pekne a za zelených dostane slovo teraz pán Klaus Bichner, nech sa páči. Ďakujem pekne, keď ide o ochranu našich spravodlivých, slobodných a tajných volieb v digitálnej dobe, tak ako legislátori, zákonodarcovia sme stále na začiatku, naše si prichádzajú veľmi neskoro a sú prvými pokusmi. No a preto moja vďaka patrí za prvé predovšetkým komisii, eh, ktorá sa touto témou vážne zaoberá, ale ja mám v tejto veci trochu problém. A potrebujeme ochranu pred pokusmi ovplyvňovať naše voľby zo zahraničia. Na to potrebujeme dohodu dual use, toto nariadenie doteraz už viac ako rok blokuje Rada ministrov. To znamená, že sily nepriateľské voči EÚ môže využívať naše technológie na to, aby medzi inými tiež ovplyvňovali voľby. A preto ja prosím Radu ministrov, aby tú blokádu prerušili a ukončili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a v mene skupiny EFTD dostáva slovo pán poslanec Bill Etheridge. Nech sa páči. Ďakujem pekne. No, my sa musíme chrániť a, a pred tými a, e, nepriateľmi, ktorí kontrolujú internet, ktorí vysielajú falešné informácie, ktoré, a, e, ktorí a, e, jednoducho zvíťazí v referende o, o Brexite kvôli botom, ale vôbec sa neznepokojujeme kvôli tomu, že to, k čomu by to mohlo viesť, je cenzor, cenzúra a kontrola slobody prejavu. Hovoríme o moci, a, moci establishmentu voči mainstreamovým médiám. A nemá obdobie. Pozrite sa na BBC vo Veľkej Británii, jedna z najväčších, ak nie najväčší distribútor internetu, veľmi zaujatý v prospech štátu. To je, no, prečo nie je protieurópska sila. No my tu sa pozerám na niečo veľmi nebezpečné, samozrejme Facebook a iné profily, a falošné profily, treba ich eh, odstrániť a tak ďalej a tak ďalej, ale ak štátu dáte a, eh, silu, ak príjmate zákony a nariadenia a regulácie týmto smerom, kto ich použije? Predstavte si eh, na chvíľu, ak prokapitalistický anti na lobby sa zmocnila kontroly nad Európskou úniou, to hrozné, ak by sa to stalo a oni by zrazu umedzili eh, slobodu prejavu a internet, aký by ste, ako by ste sa cítili. je možné, že by sme mali umožniť ľuďom slobodu vyjadrovať sa. A neustále sa tu hovorí o slobodách a čo je dôležitejšie ako sloboda a eh, prejavu. Podľa môjho názoru je eh, nič no lepšie a väčšina ľudí v s väčšinou ľudí v tejto miestnosti nesúhlasím, ale ja by som bol prvý, ktorý by vyšiel na, do ulic na barikády, aby som eh, bránil vaše právo vyjadrovať svoje názory. Ďakujem pekne, pán Eteriča. Akceptujete otázku v postupe modrej karty od pána Teličku. Nech sa páči, Pavel. Ďakujem pekne, kolega, že sa môžem spýtať moju otázku súhlasím s vami, pokiaľ ide o slobodu prejavu, ale v tom, čo ste hovorili, som eh, nepočul žiadnu obavu, pokiaľ ide napríklad o možné kyberútoky z východu alebo z inokade, pokiaľ ide o zasahovanie do európskych volieb alebo iných volieb. Čiže iba sa chcem spýtať, je to pre vás e, relevantná vec, problém? Ak áno, tak čo by ste s tým eh, robili? Ako by ste proti tomu bojovali? Ako by ste to minimalizovali? Ďakujem za otázku, je dobrá. Áno, áno, mám aj ja tieto obavy. Nechcem, aby nikto zasahoval do slobodných volieb. Ale ak si mám vybrať medzi rizikom na jednej strane, proste v živote rizika sú. Čiže medzi rizikom toho, že túto uh, možnosť ľudia, teda že oni prídu a teda rizik ako na druhej strane toho, že by sme mohli s, smerom k totalite, tak e, akceptujem skôr to riziko slobodného prejavu aj s možnými dôsledkami, ale samozrejme súhlasím s vami, že e, treba braniť tomu, aby iní ľudia nám zasahovali do našich volieb. E, ďakujem pekne. Ďalej za skupinu NF vystupí poslanec Baten. Ak tu je? Nie. Takže ďalej vystúpi, vystúpi za nezaradených. Poslanec Le Pen. Ďakujem pekne. E, François Mitterrand pred 25 rokmi povedal jednu e, zaujímavú vec. Nacionalizmus rovná sa vojna, ale nebola to pravda. Čiže e, bol taký silný výraz, ale v skutočnosti e, tie hrozby sú iné. E, dnes od Vladivostoku až po Gibraltar e, máme hrozbu a tá nevychádza z nacionalizmu. Máme tu demografický jav, ktorý je celosvetový, ktorý je naozaj veľmi veľkého e, význam, významu tá invázia, ktorej sme svedkami, e, tá ovplyvňuje naše vôbec možné prežitie, naše slobody. Máme povinnosť čeliť tejto invázii všetkými e, prostriedkami, aby sme ju porazili. Európska únia je e, dnes niečím, čo paralizuje národy, ktoré sa v nej nechádzajú. Čiže treba ju Eh, obraňovať, treba sa mobilizovať eh, a je to dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Nech si federalisti myslia, čo si eh, chcú myslieť. Neexistuje ani európsky národ, ani nič podobné. Existujú národy, jednotlivé národy v rámci Európskej únie. Národ to je ten politický a právny základ všetkých krajín sveta a jeho vyjadrenie OSN Nakoniec je aj Organizácia spojených národov, tam je to jasne napísané. E, čiže národ, to je ten najefektívnejší spôsob, ako obhajovať ľud a ľudí, ktorí sa tu nachádzajú. Z toho vyplýva aj národný e, sentiment, národné cítenie, láska k svojej e, krajine, k svojej vlasti, k svojmu územiu. Toto je to, čo presahuje naše osobné životy a čo je aj zárukou života ďalších generácií. Ale existuje aj európska civilizácia, ktoré sa veľmi e, dobre darí a potrebuje spolupracovať e, jednotlivých národov tohto e, kontinentu. Demografický vývoj za posledných 50 rokov tie, tie, tie trendy sú také, že mali sme tu predtým 3 miliardy ľudí, teraz je to 8 miliard ľudí. E, ten trend bol veľmi výrazný, z toho vyplývajú tie migračné tlaky, ktoré teraz vnímame aj u nás a e, ohrozujú e, aj Európa, ten celý boreálny kontinent, do ktorého Európa, do ktorého Európa platí. Momentálne sa vytvára obrovský, vytvárajú teda obrovský rozdiel, obrovský rozdiely medzi potrebami sveta a medzi možnosťami sveta a mm, ono, tá chudoba sveta je vyzerať niekedy ako nejaké Eldorado, ale pritom častokrát je to iba také volanie eh, meduzy, ktoré eh, volajú na okolo idúcich eh, ľudí. Európa sa ukazuje, že je neschopná, nedokáže konať, paralizuje národné reakcie, ktoré by mali mobilizovať svojich e, občanov a svoje ľudí, ktoré e, sú v Európe obsiahnuté. Európa je e, slepá, je hluchá, ale budúcnosť nám naše správanie neodpustí. Ďakujem pekne, pán Jean-Marie Le Pen.